A dávam slovo pani Gio. Uh, Ďakujem. Ja som podporila túto správu ohľadom referenčných hodnôt a gratulujem spravodajkyni pani Korefa Newhausen. Tie škandály s referenčnými hodnotami v nedávnej minulosti jasne ukázali, nakoľko sú neregulované, čo môžu viesť neregulované referenčné hodnoty, pretože keď sa manipul, s ním manipuluje, tak v podstate rovnaké ako krádež a podkopáva to dôveru vo finančné trhy. Európska komisia tam našla nezrovnalosti vo výške 1,7 miliarda eur. A toto má v podstate vplyv na každodenný život spotrebiteľov, pretože tieto refrešné hodnoty majú vplyv na splatky hypoték miliónov domácností v EÚ. A v podstate sa tam vytvorili e, E, finančné nárazníky pre manipuláciu s referenčnými hodnotami. Takže my sme hlasovali o tomto vo výbore EKON primeraným e, spôsobom a dohľad a transparentnosť e, v, pri určovaní referenčných hodnot musí, toto všetko musí byť zachované. Ďakujem. Ďakujem pani Gil. Ďalej bude hovoriť pani Petír. Ďakujem. Čo týka manipulácií s referenčnými hodnotami, my mus, takto, e, tam musíme skutočne monitorovať ich využívanie. 400 miliard eur e, v tejto oblasti to ukazuje, že potrebujeme transparentnosť a musíme taktiež riešiť konflikty záujmov. Napríklad referenčné hodnoty sú využívané pri určovaní napríklad úrokových e, sadzieb. A nesravne vypočítané referenčné hodnoty môžu v podstate ovplyvniť tieto úroky pôžičiek a toto má negatívny dopad aj na spotrebiteľov. My v Chorvátsku sme mali e, škandál, že sa požičky v podstate boli poskytnuté v švačiarských frankoch a potom mnohé domácnosti stáli na pokraji katastrofy. Takže to skutočne musíme túto situáciu napraviť. Ďakujem pani Petýr. Ďalej bude hovoriť pán Flanagan. Ďakujem. Takže som sa zdržal hlasovania. Ten škandál sa nás týkal, eh, škandál z Libor sa nás týkal všetkých a musíme zajsť ešte ďalej. A v podstate priemysel veľmi vplýva na legislatívu, ich lobbysti sú veľmi silní a môžeme urobiť ešte viac. Som sa lepšie než nič, ale ja som sa teda osobne zdržal hlasovania. Next speaker is Ďakujem. Ďalej bude hovoriť pán Wolf. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Moja strana i ja sme hlasovali proti návrhu komisie, pokiaľ ide o benchmarky a pokiaľ ide o väčšie právomoci pre Európsku komisiu. Benchmarky sú dôležitou súčasťou finančného sektoru a trhov nariadenia sú už pokryté e, samotným regulovaním v Spojenom kráľovstvom. Toto regulovanie ešte rozširuje e, dosah na komodity a my si myslíme, že nemal by tu byť väčší záber a presah e, zo strany EÚ. Tieto nariadenia budú viesť k nižšiemu počtu e, benchmarkov a ne, nedajú e, podnikom e, konkurenčnú výhodu podnikom z EÚ vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu odoberú Európskej únii pracovné miesta a znižia rast. Opätovne hovorím áno EÚ, áno e, Spojenému kráľovstvu a nie EÚ, pretože opätovne EÚ e, vyháňa z Európy e, e, obchody a podniky. Ďakujeme ďalšou rečničkou je pani e, Maletič. Ďakujem veľmi pekne. Podporila som prijatie nariadenia o v, v, regulácia teda benchmarkov v, pri finančných nástrojov a kontraktov, pretože toto je kľúčový nástroj na boj proti fragmentizácii trhov. Fungovanie jednotného trhu to je jednou z kľúčový, jeden z kľúčových cieľov EÚ. Jasné e, regulovanie musí byť prevenciou, ktoré predíde sankciám, ktoré e, v roku 2013 sa aplikovali. Išlo 17 miliard eur vzhľadom na manipuláciu benchmarkov. Toto nariadenie smeruje k boju proti konfliktu záujmov a tiež nám to dáva možnosť dosahovať e, väč, lepšie vedomosti o benchmarkoch a to je tiež dôležité, pre riešenie prípadov e, manipulácií referenčných hodnot a benchmarkov. Prejdeme k ďalšej téme. Správa Pedro Silva Pereira, financovanie rozvoja. Prvým rečníkom je pán Hayes. Hlasoval som za túto správu pani predsedajúca a všetkým, ktorí e, sa zúčastnili na správe, chcem poblahoželať Musíme jasne e, ukážať, e, že myslíme vážne naše medzinárodné ciele a dôležitou súčasťou e, sa musí týkať práve rozvoja 7,8 Týka sa to osobitne krajiny, krajín, ktoré to nedosiahli, vrátane mojej. A tieto krajiny smerujú postupne od úspor k rastu, ale potrebujeme sa zameriavať v takémto trende na naše uh, Eh, investície do rozvoju v zámori. A ďalšia téma v tejto správe, pomoc tým najmenej rozvinutým krajinám, eh, väčšie percento rozpočt, eh, rozvojového rozpočtu. Toto je dôležité. Výrazný pokrok v určitých častiach sveta, ale v subsahárskej Afrike a inde sme není dostatočne pokročili je dôležité, je v našom záujme, aby sme využili väčší, väčšie časti rozvojového rozpočtu, aby sme dosiahli ciele, ktoré potrebujeme. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pani Gill. Financing for development, because it is deeply disappointing je naozaj uh, zahambujúce, že nedosiahujeme rozvojové ciele milénia. Mnohé členské krajiny nepostatujú e, iba 0,7 HDP na rozvojovú pomoc. Verím, že je na čase, aby členské krajiny e, vystupňovali svoju činnosť. E, obete na ľudských životoch by sa znížili, keby sme sa snažili pomáhať ľuďom, ktorí utekajú pred chudobou ak New Yorkský summit v septembri má priniesť agendu, ktorá bude silnejšia i efektívnejšia, potrebujeme solidné spoločné postoje v Addis ABB na e, konferencii v júli, kde všetky členské krajiny budú hovoriť e, jedno, jedným hlasom. E, toto určite znamená že musíme e, skutočne konať, aby sme pomohli rozvojovým krajinám, aby same použili svoje zdroje a prijali politiky, ktoré vlastne týmto krajinám pomôžu e, pozdvihnúť sa. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pani Petír. miliard ľudí žije v chudobe a majú obmedzené zdravotné vzdelávacie a životné štandardy, osobitne v krajinách, kde sú konflikty a nestabilita. Táto situácia priateľná nie je, vzhľadom na to, že vo svete je dostatok zdrojov na postupné ukončovanie takýchto situácií. Táto správa vyzýva EÚ a členské krajiny, aby dali 0,7 HDI na rozvojové ciele, rozvojovú pomoc. Ale je dôležité zohľadniť i ekonomickú situáciu a kontext jednotlivých lehôd, EÚ je najväčším svetovým prispievateľom e, rozvojovej pomoci z 60 až tejto pomoci. Verím, že tieto zdroje by mali byť použité najlepším možným spôsobom. Dnes tomu tak nie je. Rozvojová pomoc by mal, mala zasiahnuť základné služby verejné statky, samozamestnávanie miestnych, e, miestnej populácie, hlavne e, v e, poľnohospodárstve a nie sexuálne a reproduktívne práva. To by sa malo vymazať e, z paragrafu 28 e, správy. Ďakujeme teraz pani Anderson. Ďakujem. Ja som hlasovala za túto správu, pokiaľ ide o financovanie rozvoju. Sú tu pozitívne aspekty v tej správe s cieľom prispäť viac na rozvoj, potreba veci z transparentnosti v rozpočte EÚ. Pokiaľ ide o financovanie rozvoj, E, hlavne do, úloha žien v rozvoji a ja podporuje, podporuje sa tu rodová rovnosť tak, keďže je to v centre rozvojových aktivít. Zameriava sa to na investície v oblasti zdravia, e, vzdelávania a e, zabezpečuje sa tu zohľadňovanie situácie. Čo Sinn Féin nepodporuje, je severoírsky zákon o potratoch

Eh, eh, Pedicini je bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe. Prvým rečníkom je pán Rode Jens. Nech sa páči. Mr. Rode. Pán Rode. Rode. Pán Rode. Nech sa páči, máte slovo. ja, mám tak. Eh, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Prepačne, nedával som pozor. V každom prípade, pokiaľ ide o hlavnú výzvu dnešnej Európy, tá sa týka pre všetkým toho, ako zabezpečiť bezpečnú zdravotnú starostlivosť našim občanom. Samozrejme je dôležité začať už aj v systéme vzdelávania. Je, preto je veľmi dôležité poukázať na to, že pokiaľ ide o programy, ktoré máme pre mladých pracovníkov, je to napríklad aj Erasmus, možno vyžuje členské štáty, ale okrem toho je to tak, že ak chceme posilniť túto oblasť v Európe, musíme zvýšiť naše úsilie aj na úrovni členských štátov a musíme zabezpečiť to, aby mnohé iniciatívy na úrovni EÚ sa implementovali a okrem toho, samozrejme, aj členské štáty musia sami prijať iniciatívy, aby odstránili zbytočnú administratívnu záťaž a takto sa potom podarí zabezpečiť to, aby sa samozrejme aj všetky, e, všetky smernice transponovali do vnútrošatnej legislatívy, takto sa využijú lepšie šance a možnosti vytvoriť sa lepší rámec pre našich pracovníkov a pre všetkých mladých ľudí. Ďakujem pekne, teraz pán Iglesias. Gracias. Ďakujem, pani predsednička. My sme podporili túto správu ohľadom lepšieho zdravotníckého systému v Európe, pretože e, toto bráni občanov pred škrtmi v oblasti zdravotníctva a zaručuje takisto e, potrebný počet zdravotníckých pracovníkov. Ja by som chcel hovoriť o tom, ako to je u nás v Španielsku až donedávna niektoré eh, sme mali v podstate najúčinnejší zdravotnícky systém na svete, no ale potom prišla tzv. Eh, ľudová strana, začali privatizovať eh, v podstate management zdravotníckých služieb, začali škrtať a situácia sa zhoršila predovšetkým v oblasti Madridu alebo Valencie. A by som vám rád pripomenul, že európsky projekt sa zakladal na myšlienke demokracie, ktorá by bola spojená so s verejnými službami a so sociálnymi službami. Takže ten, kto v podstate degraduje zdravotníctvo, tak degraduje celý európsky projekt. Thank you. Uh, Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Gil. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som podporila správu, ktorá sa týka bezpečnej zdravotnej starostlivosti v Európe. Je znepokojujúce, že približne 10 pacientov, ktorí sú v nemocniciach v Európe, potom trpia na rozličné e, negatívne vplyvy, ktoré súvisia s tým, že je tu antibiotická rezistancia, ktorá sa čoraz viac šíri. Toto sa týka skutočne miliónov ľudí, ktorí trpia chorobami, ktoré získali v rámci zdravotnej starostlivosti a toto znamená e, veľkú mieru nepohody a samozrejme aj značné náklady. Je dôležité si uvedomiť, že je možné predísť takýmto nákazám a Európska únia môže zohrať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o to, aby sa nám podarilo to dosiahnuť. Pokiaľ ide o uľahčenie záťaže, ktoré sú konfrontované vnútroštátne zdravotnícke systémy, kde sú už teraz značné problémy v mnohých členských štátoch a pre všetkým aj v Spojenom kráľovstvu, ja by som chcel apelovať na komisiu, aby podporili vývoj nových antibiotík a aby sa regulovalo využívanie. Pre všetkým je dôležité si uvedomiť, že choroby sa nezastavia na hraniciach a Európska únia má možnosť dosiahnuť výsledky, ktoré nemá v rukách e, osamotený členský štát. Takže preto apelujem na komisiu, aby sa plne využil tento potenciál, aby sa tu vypracovali iniciatívy, ktoré mali zabezpečiť lepší monitoring a lepší zbier údajov, pokiaľ ide o infekcie, ktoré súvisia s nákazou v zdravotných zariadeniach. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Rope. Mr. Rope. Pán Rope. You have the floor. Máte slovo. In one minute. Na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Som si istý, že táto správa je skutočne veľmi zásadná, možno najdôležitejšia v rámci celého plného zasadnutia. Čoraz viac sa šíri antibiotická rezistencia, musíme proti tomuto fenoménu bojovať a musíme si uvedomiť, že antibiotika to nie sú nejaké cukríky alebo nejaké potravinové náhražky doplnky, musíme tomu takto pristupovať a preto musíme zastaviť e, tak povedať, profilatické využívanie antibiotík v chove zvieratov. Musím, zvierat musíme zvýšiť e, hygienu a zvýšiť štandardy. Čoraz viac e, aj zvierat má v sebe baktérie, ktoré sú odolné voči antibiotikám a je to veľké riziko, že sa potom dosanú tieto baktérie do potravinového reťazca. Takže musíme podporiť eh, polnospodárov boji proti tomuto fenoménu. A mali by sme zaviesť veľmi prísne pravidlá, ktoré by sa týkali eh, toho, ako sa majú používať antibiotika v humánnej eh, medicíne. V roku 2009 ako dôsledok prasacej chrípky ľudia začali kupovať v Litve antibiotika a dôležite sa riadiť aj tým, čo je uvedené na príbalových letákoch. Ďakujem pekne, postupme ďalej. Pokiaľ ide o zdravotnícke systémy, sú eh, veľmi dôležité a teraz je vyvíjaný výrazný tlak, pokiaľ ide o úsporné politiky, ktoré realizujú jednotlivé členské štáty. Takže je dôležité zvýšiť úsilie, je dôležité zabezpečiť racionálne fungovanie týchto systémov, ale nie som za to, aby sa tu krátili finančné prostriedky, aby sa tak ohrozovalo zdravie pacientov. Myslím si, že je dôležité podporiť tú správu. Komisia v roku 2012 konštatovala, že pokiaľ je o bezpečnosť pacientov, je ohrozovaná priamo úspornými opatreniami, pokiaľ ide o príspevky do zdravotníckých systémov, ktoré majú priamy vplyv na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. 8 až 12 mm, pacientov, ktorí sú hospitalizovaní, potom trpia na nákazy, ktoré tam získajú v nemocnici. Je to veľmi znepokojujúce, pokiaľ je predpis liekov, a častokrát, keď sú také lieky, kde nie, nie je dostatočne posúdená účinnosť, je to zneužívanie antibiotík. No a je dôležité zlepšiť pôsobenie tejto oblasti, aby sme predchádzali negatívnemu využitiu liekov na off-label účely a dôležité zvýšiť úsilie. Ďakujem pekne. Teraz pán Marias. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja som hlasoval proti tejto správe. Zároveň by som chcel povedať, že 7 rokov potom, ako sa vykonali, zreformoval systém grécku zdravotníckej starostlivosti, mnohí ľudia sú tak viac mimo zdravotníckého systému, nemajú prístup k zdravotníckým službám a je to už veľmi zložitá situácia a povedal by som, že je k dispozícii iba základná zdravotnícka starostlivá, Sú tu mnohí ľudia, ktorí sa boja, že budú vylúčení z zdravotníckého systému, pokiaľ je vyšetrenia, operácie, návštevy lekárov, tie sa v mnohých prípadoch nedá zrealizovať, napriek tomu, že ľudia platia povinné poistné. A myslím si, že toto je dôležité zmeniť. Z tohoto dôvodu by som chcel to tu predniesť v Európskom parlamente. Uh, Ďakujem pekne za to, že pán Nekov tu nie je prítomný v sále. Mr... Takže postupme ďalej. Pán Kelly. Eh, eh, Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť eh, rozpravy na túto tému. Včera som sa mohol vyjadriť aj v rámci rozpravy tieto odporúčania sú zásadné a konec koncov videli sme, ako dopadlo hlasovanie 637 ľudí podporilo túto správu. Ja som bol jeden z tých, ktorí podporil túto správu. Chcel by som povedať, že je veľmi dôležité, ak teda niekto je chorý, aby sa vykonalo všetko, čo systém umožňuje, aby sa táto osoba vyliečila. Myslím si, že je dôležité sa zamerať pre všetkým na to, ako vôbec zabrániť ochoreniam, aby ľudia boli zdraví. A myslím si, že je dôležité zamerať na šport a fyzické aktivity. A iste by sme mali posilniť našu infraštruktúru, aby ľudia mali vôbec možnosť sa venovať športom rozličného typu. A myslím si, že to by pomohlo výrazným miere. Ďakujem. Ďakujem. A poslednou na zozname je pani Harkin, takže máte slovo. Ďakujem, ja som podporila pozmeňujúci návrh, ktorý žiadal komisiu, aby zvážila e, právny rámec pre e, rozvoj nových e, antibiotických liekov. V roku 2011 25 tisíc pacientov zomrelo následkom infekcií, ktoré spôsobili baktérie rezistentné proti antibiotikách v rámci EÚ. Všetky krajiny majú problémy s tým, s touto záležitosťou vrátane v Írsku. Pred šestimi mesiacmi sme vytvorili príslušnú pracovnú skupinu, aby sa tým e, zaoberala a ministerstvo zdravotníctva e, sa vyjadrilo v tom zmysle, že je treba urgentne konať pretože sa dostávame do obdobia, kedy v podstate z jednoduché infekcie by sa mohla stať zabijacká choroba. A máme tu e, do, doktora e, Coxa z e, komory lekárov v Írsku, e, ktorý e, sa taktiež tomuto vyjadril a je treba toto riešiť. Máme tam predpisované antibiotika predovšetkým pre staršie osoby. Je treba e, konať, pretože týchto antibiotík je predpisovaných príliš veľa a oslabuje to zdravie populácia predovšetkým starších osôb. Ďakujem, pani Harkin. Ďalej tu máme správu pána Filipa de Bakera. Možnosti ekologického rastu pre malé stredné podniky. A ako prvý bude hovoriť pán Rode. Pán Rode, máte slovo. Áno, ďakujem. Ja som to trochu popretol, pretože to, čo som hovoril predtým, som mal podať teraz. Hovorili sme o zdravotníctve, ja som hovoril o podnikateľoch. No a našťastie si myslím, že nikto okrem tlmočníkov si to nevšimol. A teda už sa nebudem opakovať. Takže vám poďakujem za to, že ste mi dali slovo. Ďakujem, pán Rode. Pani Mlinár tu nikde nevidím. Nie. Dobre, takže ďalším rečníkom je pán Balcov. Ďakujem za slovo. My sme podporili túto správu, pretože malé stredné podniky musia hrať dôležitú úlohu v zelenom hospodárstve, ekologickom hospodárstve. Máme tu obrovský miliardový E, trh a do roku 2020 sa ešte zdvojnásobí, takže je dôležité, aby malé stredné podniky boli jeho súčasťou, mali by tam hrať zásadnú úlohu, pretože hospodársky rozvoj neprichádza sám. Musíte si uvedomiť, že 60 pracovných miest v EÚ vytvárajú malé stredné podniky a preto je dôležité, aby boli zapojené do tohto projektu, mali by ste im pomáhať, podporovať, čo sa týka aj prístupu e, k finančným prostriedkom. Nám sa zdá trochu zvláštne, že keď sa hovoríme o fonde ESIF v Európe, tak e, tá výhoda pre malé stredné podniky bola naplánovaná tak, že sa to týka podnikov, ktoré majú 3000 zamestnancov. a To už nie sú malé stredné podniky. Ďakujem, pán Balco. A teraz bude hovoriť pani Gil. Nielen je dôležité riešiť otázku financovania pre malé stredné podniky, ale taktiež im musíme pomôcť znížiť náklady na ekologizáciu. U nás vo West Midlands v Anglicku európske financovanie bolo zásadné pri podpore rozvoja nášho regiónu. A náš región teraz je veľmi nízko uhlíkový, v podstate najviac v Euró- v Spojenom kráľovstve. Takže viac než polovica malých a stredných podnikov v mojom regióne tvrdí, že naďalej majú problematický prístup k finančným prostriedkom pre tieto iniciatívy. Takže nás čaká ešte kus práce. A ja som a ja, moja politická skupina, sme podporili všetkým tie aspekty, ktoré zaručia, že budú podporované startupy a mikropodniky že sa plne využije potenciál e, tých finančných prostriedkov a fondov, že sa budú vytvárať synergie, že budeme e, teda vytvárať e, tieto cesty čo najúčinnejším spôsobom. A táto správa bohužiaľ neponúka konkrétne iniciatívy. Myslím si, že to je premeškaná šanca. Ďakujem pani Gil a ďalej bude hovoriť pani Petýr. Európska únia a jej občania potrebujú nový stimulus pre rast, pre rozvoj, aby sme sa presadili na globálnom trhu. Preto som podporila túto správu. Avšak tento rast musí tiež e, v podstate obsahovať aj zníženie nákladov napríklad na dováženie energie. Takže e, obehové hospodárstvo, zelené hospodárstvo, a príslušné financovanie a účasť súkromného sektora, toto všetko je správne, uberá to správnym smerom. Avšak e, toto všetko nebude fungovať samé od seba. A musíme zaručiť spokojnosť našich občanov, to je zásadné. A údaje od malých stredných podnikov nám prezradzajú, že v podstate je, tvoria 98 európskych spoločností a e, vytvárajú 40 pridané hodnoty, 67 pracovných miest v EÚ. Takže ich treba podporovať. Ďakujem. Ja som podporil túto správu o ekologickom raste. Je to veľmi dobrý príspevok e, k, k budúcemu rastu EÚ a dúfam, že komisia si riadne túto správu prečíta, tak aby tej konkrétnej iniciatívy sa potom dostali na ich program. Nepochybne máme veľký rastový potenciál, ktorý môže zvýšiť e, konkurencieschopnosť európskych podnikov v oblasti služieb a výroby Máme mnohé malé stredné podniky, ktoré súťažia na medzinárodnom trhu v súvislosti teda o konkrétne riešenia v súvislosti s zelenými službami, ekologickými službami, napríklad budovanie ekologických stavieb a tak ďalej. Takže je o tomto dôležité hovoriť. Máme tu ekologické služby, ktoré musia byť zapracované do budúcej obchodnej e, dohody e, TTIP. Ďakujem. Bohužiaľ pána Nekova nikde nevidím. A ďalej bude hovoriť pán Henen. Pán Henen. Ďakujem za slovo, pani e, podpredsednička. Tuto práve vidíte, ako sa vec vlastne má, toto obhajovanie ekologických stratégií v oblasti hospodárstva. Keď poviete, že ekologické ciele majú svoju cenu, že musíme obetovať rast, aby sme boli zelenejšie, ekologickejšie, tak to je v poriadku. Ale povedať, že toto samo od seba bude stimulovať hospodárstvo, tak to je také základné ekonomické klamstvo, ilúzia, že tomu nikto nemôže veriť. Ako keby ste povedali, že pokiaľ vláda zamestná viac ľudí, tak budú viac ľudí zamestnaní, budú platiť vyššie dane. Tak to napríklad robili v Sovietskom zväze a všetci vieme, ako to skončilo. A Frederik Bastia o tom, o tomuto hovorí e, teória e, videného a nevideného. Takže e, realita je úplne opačná. Nie zelené stratégie vytvárajú rast, ale rast vytvára tie ekologické stratégie politiky. Budeme mať čistejší vzduch a vodu v rozvíjajúcich sa krajinách a potom teda tá situácia zlepší. Ďakujem. Ďalej bude hovoriť pán Kelly. Ďakujem za slovo. Ja som taktiež o tomto diskutoval včera večer, túto, v tejto miestnosti a komisár veľmi dobre popísal odporúčania, ktoré sú obsahnuté v tejto správe. Väčšina ľudí to podporila, 519 nás hlasovalo za z tých 690. Samozrejme sú tu príležitosti v oblasti ekologického rastu pre malé stredné podniky, ktoré sú zásadnou súčasťou európskeho hospodárstva. 70 pracovných miest, 98 e, spoločnosti sú malé stredné podniky a sú tu určité aspekty, ako napríklad mysli najprv na tých najmenších alebo testy pre malé stredné podniky. Toto sú dôležité aspekty. Je treba podporiť malé stredné podniky, predovšetkým pri ostraňovaní byrokracie. To si myslím, že je najdôležitejšia otázka, ktorej čelia. Potom tu máme taktiež prístup k pôžičkám. Takže pokiaľ tieto problémy odstraníme, tak pomôžeme malým a stredným podnikom. Ďakujem. Ďakujem, pán Kelly. Ďalej bude hovoriť pani Harkin. Podporila som túto správu a predovšetkým pozmeňujúce návrh, ktorý vyzýva komisiu, aby stiahla zastaralú a príliš ťažkopadnú legislatívu, teda odstraniť byrokraciu. Alebo možno je to, možno je to taká ekologická zelená byrokracia. Je treba mať účinnú reguláciu, ale často je to veľmi zaťažujúce a často sa nám nedarí plniť naše ciele. Stále politici rozprávajú, stiažujú sa na byrokraciu, na eurobyrokraciu a robia to vo vlastných členských štátoch, neukazujú prstom na Európsku úniu a vždy sú všetkého vinia Brusel. Avšak, keď máme príležitosť podporiť návrh komisie, stiahnuť zastaralú a príliš byrokratickú legislatívu, tak mnohí hlasovali proti. Ale nemôže, nemôžu byť veci aj tak, aj tak. Ďakujem a poslednou rečničkou je pani Maletič. Ďakujem za slovo. Táto správa o možnostiach zeleného rastu pre malé a stredné podniky podporuje účinné a udržateľné využívanie e, zdrojov v EÚ a zdôrazňuje potrebu dobrých a transparentných informácií pre malých podnikateľov, pre drobných podnikateľov. Máme úsmernenia ohľadom toho, ako pomôcť malým a stredným podnikom, aby využívali európske financie, tak aby mohli prejsť k ekologickému hospodárstvu. Malé a stredné podniky sú v podstate chrbticou nášho hospodárstva, sú kľúčové pre stimuláciu rastu musíme teda túto príležitosť využiť na európskej úrovni. A preto som podporila správu pána de Bakera, pretože potrebujeme mm, pomôcť malým a stredným podnikom, aby sa mohli zapojiť do ekologického rastu, tak aby sme zlepšili životy európskych občanov. Ďakujem. Teraz prerušujem zasadanie do 3. hodiny. Ďakujem.